Slovenska 5. júla 2017. No a potom tu máme ešte eh, pravidlo 5.5 a 210a eh, náš rokovacieho poriadku. Predseda oznámil výklady týchto článkov, keďže neboli žiadne námietky, tak podľa pravidla 226 sa považujú